úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Pustíme sa do rozpravy a najskôr dostane slovo pani Gardini na 4 minúty ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm,